Rovnež sa rozídeme, mám niekoľko oznámení. Pán Viktor Uspalský v súvislosti s novými skutočnosťami, ktorými došlo v jeho prípade, predložil žiadosť o preskúmanie Európskeho parlamentu 7. Eh, zo 7. Eh, septembra 2010, ktoré zbavovalo ho poslaneckej imunity v súlade s eh, článkom 6 odsek 3. Táto žiadosť sa postupuje výboru pre právne záležitosti, ktorý je príslušným výborom v tejto veci. Druhé oznámenie. Oznamujem vám, že výbor pre právne záležitosti na svojej schôdzi 20 júna e, e, prejednal e, dopis Najžla Faraža, ktorý zaslal, adresoval predsedovi EP na základe článku 6 rokovacieho poriadku si stiažoval na otázku poslaneckej imunity a na základe hlasovania E, e, bolo uzavreté, že táto žiadosť nie je prípustná, nejde o prípad poslaneckej imunity. Ďalšie rokovanie bude pokračovať zajtra. 5. E, júla od 9. do 13. potom od 15. do 21. hodiny a potom od 21. do 24. hodiny. Program zajtrajšej schôdze bol zverejnený a je k dispozícii na webových stránkach. Týmto uzatváram dnešné rokovanie. Prajem vám dobrú noc a ďakujem za dobrú spoluprácu. Toto poďakovanie ide aj našim tlmočníkom. Ďakujem.